medzinárodných spoločností a naša e, planéta si zaslúži takisto e, záchranné akcie na mori, najmä v stredozemnom mori. Ľudia na planéte si zaslúžia e, výkonné sociálne a verejné služby. Nemôžeme pripustiť, aby aby 113 miliónov obyvateľov Európy žilo v chudobe. A Pochopili ste, pani van der Leyen, naša skupina nie, je pripraven, nie je pripravená. Ľudia a národy si zaslúžia niečo lepšie, ako ponúkate. Ďakujem, pán Legutko. Máte dve minúty, nech sa páči. Uh, thank you. Uh, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani dezignovaná predsednička, vaša komisia je šancou na nový začiatok a my dúfame, že to <coughs> bude nový začiatok a naša skupina vás podporí v mnohých veciach a my vás v každom prípade podporíme pri tom, aby ste hľadali kompromis, aby sa našiel kompromis v otázkach rozpočtu. Odporujeme jednotný trh a služby, a dlhodobé riešenie migrácie, podporujeme sa v otázkach implementácie klimatických plánov, ale zdôrazňujem, že my podporujeme, podporíme aj tie spoločenstvá, ktorých živobytie je ohrozené absurdným, absurdnými klimatickými ambíciami. Nezabudnite na to, že nikdy nebude existovať európsky národ. Európa, Európu tvorí 26 alebo 28 suverených krajín. Nesnažte sa vziať moc členským štátom tým, že odstránite právo veta. Nezabúdajte na to, že inštitúcia, ktorá stanovuje agendu EÚ, je Rada Európskej únie, nie Európsky parlament. No a nepokračujte postupe predchádzajúcej komisie porušovania znenia zmluv na to, aby ste ďalej prehovali procesy a vnúcovali proces integrácie. Napriek tomu, čo počujete tu, v tejto komore alebo na zasadnutiach eh, v Bruseli, eh, je úplne iný názor na to, aká je Európska únia, aká by mala byť eh, v našich členských štátoch. Takže prosím, aby to bolo politika na základe dôkazov a nie na základe politických, politických dôkazov. Vážená pani von der Leyenová, Želám vám veľa šťastia. Ďakujem pekne. Pán Zany na dve minúty, nech sa páči. Vážená e, e, predsedkynia pani van der Leyen konečne po dlhomesačných e, v sporoch medzi rozličnými zložkami tejto väčšiny sme dostali Európsku komisiu. Bohužiaľ, je to v okamihu najväčšej krízy, ktorú zažívajú európske inštitúcie. Budeme mať najslabšiu komisiu, ktorá už v okamihu svojho vzniku pokrivkáva. A podľa vašich slov, za to, čo sľubuje, alebo podľa toho, čo sľubila za tých 5 mesiacov, je to aj slepá komisia, pretože nepochopila požiadavky európskych občanov a nechce prijať nový prístup k problémom našich občanov. Vy ste dnes hovorili o rodovej vyváženosti, o novom Green Deale, ale máte predstavu o tom, čo si myslia európsky občania, keď sa ráno prebudia? Nie, či je rodová vyváženosť v Európskej komisii, Myslia na to, ako vyžijú z výplaty do konca mesiaca, myslia na prácu, myslia, ako vyžijú zo svojho platu a pokiaľ ide o ten nový zelený díl, váš prístup je veľmi ideologický a my by sme boli neradi, aby to opäť viedlo k ďalšiemu konkurenčnému znevýhodneniu našich podnikov. Európa už výrazne znížila emisie, už sme toho urobili dosť a teraz aj iní musia splniť svoje úlohy. My nechceme, aby vaše pravidlá znamenali ďalšie bremeno pre naše podniky a pre naše ekonomiky. Ja som, nevy... ja som nepočul nič o veľmi dôležitých veciach. Vieme o hrozbách, ktoré vysia nad našou konkurencieschopnosťou, ktoré prichádzajú zvonka. Ja som však nepočul žiadny návrh na to, ako napraviť fungovanie nášho vnútorného trhu. Nič som si nevypočul o platovom a sociálnom a daňovom dumpingu v rámci Európskej únie a o dezindustrializácii. To sú procesy, ktoré krivia náš jednotný trh a my veľmi hrdo s celou skupinou povieme nie tým, ktorí chcú zničiť Európu. Ja navrhujem, pustite sa znovu do hry, poučte sa z chýb e, tých politik, ktoré ste presadzovali v minulosti, zmente smer, pretože práve o to e, žiadajú európsky občania. Inak Európa bohužiaľ nemá budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička Keller. Nech sa páči dve minúty. Vážené kolegyne a kolegovia, nová komisia nastupuje v čase, keď klimatická situácia nám nedáva veľa času konať. No a som rada, že pre novú komisiu sú otázky boja proti klimatickým zmenám kľúčovou prioritou a rovnako je to pre viac ako 90 európskej populácie. Avšak nie sme si úplne istí, že poznania budú nasledovať konkrétne opatrenia, pretože ak komisia, tak ako oznámila, nezmení polnohospodárskú a obchodnú politiku, tak akékoľvek klimatické opatrenia budú len polovičné. Rovnako sme veľmi radi, že viac žien ako kedykoľvek predtým tvoria členov komisie aj je zvláštne vidieť, že niektoré vlády nenašej žiadne ženy v ich krajinách a preto treba robiť viac, aby sme zaručili lepšiu rodovú rovnováhu No, my sme, uskutočnili sa vypočuť s niektorými veľmi dobrými kandidátmi, ale boli tu aj niektoré pochybnosti, pochybnosti o konflikte záujmov a, a pochybnosti kvôli právnemu štátu a právom žien napríklad. No a vždy, keď vy príjmete iniciatívu, ktorá bude posilňovať boj proti klimatickým zmenám a ktorá bude posilňovať právny štát, tak vás vždy podporíme. Nebudeme vás podporovať vždy ale rovnako budeme poukazovať na to, keď komisia bude robiť zlé rozhodnutia alebo bude príliš zdržalivá. Európa potrebuje rozhodné konanie teraz. No a dúfam, že budete mať tú odvahu, aby ste presadzovali zmeny, aby ste boli aj oponentom rade, keď to bude potrebné. My chceme, aby ste konali, pretože je najvyšší čas. No a preto vám nedáme červenú kartu aj napriek tomu, že sme poukázali na všetky problémy, ktoré som dnes spomenula viackrát a zatiaľ sme nevideli, že by sa riešili. Ale rovnako vám nechceme dať tiež Bianko zmenku, no a preto naša skupina sa rozhodla, že dnes sa, sa zdržíme a dúfam, že to bude eh, spravodlivé s tým, že si musíte získať našu dôveru. No a ži- želáme vám veľa úspechov, veľa odvahy eh, toho, aby ste nielen udržali náš kontinent eh, spojený, ale aby ste ho posunuli vpred. Ďakujem pekne. Pán predseda Čološ, na dve minúty, nech sa páči. Vážená pani predsednička, je veľa vecí, E, kde musí táto komisia prejaviť odhodlanie, efektívnosť, schopnosť motivovať občanov a členské štáty, ktorí majú všetky dôvody veriť v tento projekt. Ale chceme uznať, že Európa nikdy nemala e, takú ambicioznú komisiu pre životné prostredie a digitálnu oblasť ako teraz. Nikdy sme nemali takú komisiu, ktorá E, takýmto spôsobom aplikuje rodovú rovnosť, pretože to je veľmi dôležitá vec pre nás, pre všetkých, pretože rovnosť znamená rovnako dať príležitosť všetkým vyjadriť sa a rovnako presadzovanie právneho štátu a presadzovanie individuálnej slobody. My sme nikdy nemali takýto dialog, aby sme spoločne budovali politickú agendu. Parlament e, tiež prispel k tomuto programu. Naša skupina podporí vašu komisiu, pani predsednička, ale nebude to e, bianko šek. Všetko, čo sa týka životného prostredia, rovnosti a právneho štátu, e, bude e, potrebné e, skutočne naplniť a nie iba vyslovovať túžby. My chceme budovať jasné a čestné partnerstvo tu v parlamente založené na dôvere lebo bez dôvery medzi nami nebudeme mať výsledky. Bez perspektívy výsledkov e, Únia nebude e, v dobrom stave. Musíme byť veľmi bdelí e, nad návrhmi, ktoré prichádzajú. Každý komisár musí dať impuls a, a nádej a zanietenosť pre Európu od západu na východ, od severu na juh musíme mať, musí byť jasné, že chceme skutočne podporovať európsky projekt. Nestačia iba pekné deklarácie a sľuby, ale sú potrebné činy a opatrenia, ktoré ukážu, aká je Európa užitočná v každodennom živote občanov. A za toto budeme hlasovať, pani predsednička. Ďakujem teraz predseda Garcia, predsednička Garcia Pérez. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. E, tento rok európsky občania nám v máji dali jasné posolstvo. Chcú Európu, ale inú Európu, transformovanú Európu. Európa, ktorá by bola e, oblasťou pre príležitosti. E, skupina SAD má jasno v tom, aká bude naša práca v nasledujúcich piatich rokoch. Budeme pracovať za ekologickejšiu, feministickejšiu Európu, sociálnejšiu Európu a my dúfame, že komisia bude tiež e, konať zodpovedne. Očakávame, že bude konať odvážne. My jej umožníme aj nejaké ú... omily, ale nikdy nedovolíme, aby bola neschopná čeliť výzvam, aby bola aby sa nehýbala. E, Európa potrebuje činy, preto musíme byť bdelí, musíme, e, musíme byť angažovaní a musíme veriť, že máme pred sebou 5 e, rokov intenzívnej práce, aby sme vrátili občanom dôveru. Tým občanom, ktorí sú mimo tohto parlamentu. Ale títo ľudia, a že, muži a ženy od nás čakajú činy. Ďakujem. Ďalší pán predseda Weber. Pán predseda, my žijeme v čase, kedy sú extrémne populárne všetky aktivity, ktoré prebiehajú v médiách. Pani van der Leyenová e, je potrebné, aby sme e, položili, aby sme pre tento kontinent spoločne vypracovali návrh, ktorý položíme na stôl. Je dôležité, aby sme boli motivovaní, aby sme skutočne realizovali veci tak, aby sme naplnili tento demokratický mandát komisári dostali e, svoj mandát zo svojich e, člen, z našich členských štátov, dostali do Cezradu, ale budú pracovať spolu s parlamentom. Vy ste, pod, vy ste odkázaní na to, aby sme vás podporili. A je to dôležité, aby sme medzi parlamentom a komisiou sa vytvorilo partnerstvo, aby sme spolu, spoločne pracovali pre lepšiu Európu a to je zodpovednosť, ktorú máme. A teraz keď v tom záverečnom kole počujem, že ľavica a mnohí pravičiari tu v tomto parlamente už agit, diskutujú o novej eh, komisii, proti novej komisie a sú agresívni, tak najlepší, najlepšia odpoveď, ktorú môžeme dať, je robiť eh, silnú komisiu. Eh, buďme silní pre spoločnú Európu. Ďakujem vám pekne, ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz budeme, teraz prikročíme k hlasovaniu. Môžem vám oznámiť, že vynimočne e, budem, e, sa bude hlasovať zajtra. E, pardon, že vysvetlenie hlasovania bude výnimočne zajtra, prípadne sa môžu odovzdať písomne. Vážení kolegovia, podľa v zmysle článku 120 poriadku, pracovného poriadku parlamentu sa komisia väčšinou odovzdaných hlasov bude, e, buď sa príjme alebo zamietne väčšinou odovzdaných hlasov. Pokiaľ komisia dosiahne väčšinu e, hlasov, tak e, potom podpíšeme túto deklaráciu, ktorá bude predstavovať pozíciu parlamentu a pod potom to oznámenie komisie, ktorá, a odovzdáme do komisie, ktorá to odovzdá rade. Potom bude rada e, v stave oficiálne vymenovať komisiu. Nakol, pri komisii budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bol, tento návrh bol prijatý. E,

Ďakujeme. Predtým, ako potvrdím Presidente, prenda posto. Pani predsednička, e, zaujmite prosím miesto. Predtým teda, ako e, podpíšem e, túto menovaciu listinu, mi dovolte povedať, že parlament, komisia a rada, že sme veľmi hrdí na výsledok hlasovania v, Európskym, v Európskom parlamente. Bolo to veľmi vážny, transparentný a demokratický proces, podľa všetkých pravi, ktorý prebehol podľa všetkých pravidiel eh, rokovacieho poriadku v Európskom parlamente. Ďakujem všetkým predsedom, predsedom výborov a politických skupín v parlamente. Ďakujem takisto aj parlamentnej správe, parlamentnej administratíve za výborne odvedenú prácu. A teraz mi dovolte obrátiť sa na tlač, e, ktorá sledovala e, počiny nášho, nášho parlamentu s veľkou pozornosťou. E, želám všetko dobré pani prezidentke von der Leyenovej teraz podpíšem men, ten menovací dekret a odovzdám ho ďalej. Proseguiamo con eh, le, il nostro ordine. A teraz budeme pokračovať v ďalšej práci. Máme tu niekoľko veľmi dôležitých hlasovaní. Práva Kajly, uvoľnenie prostriedkov z Fondu Solidarity za účelom poskytnutia pomoci Grécku. Jediné hlasovanie. E, otváram hlasovanie, elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Väčšina poslancov viac ako tri petiny odovzdaných hlasov uvoľnenie prostriedkov z nástroja pružnosti. Jediné hlasovanie, menovité hlasovanie otváram. Končím hlasovanie. prijaté. Správa Holmajer uvoľnenie prostriedkov z Fondu Solidarity, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Správa Holmajer a Gardia Zabal. Rozpočtový proces na rok 2020 spoločný návrh, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Consiglio vuole intervenire? Prego. Rada si želá vystúpiť, nech sa páči, dávam vám slovo. Mr. President, Vážený pán predseda, vážené poslanky a poslanci, ja vám ďakujem za hlasovanie o rozpočtu na finančný rok 2020. Rada sa spokojne vníma, že Európsky parlament potvrdil dohodu, ktorá bola dosiahnutá na zasadnutí zmierovacieho výboru 18. novembra s takou veľkou politickou podporou. A ja by som opätovne chcel poďakovať Johanovi van Overtveldovi, predsedovi výboru pre rozpočet a spravodajkynia Monike Holmajer a Eder Gardia Zabal, ako aj všetkým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí sa zúčastnili rozpočtového postupu. Ďakujem vám za vás, váš konštruktívny prístup. No a rovnako ďakujem aj komisárovi za jeho podporu pri tejto práci. Ďakujem veľmi pekne. spoločný návrh eh, ohľadne ktorého eh, zmierovací výbor dosiahol dohodu 18. novembra, bol schválený parlamentom aj radou. Podľa článku 314 zmluvy o fungovaní Európskej únie eh, bol tento rozpočtový postup organizovaný a v tejto chvíli môžeme rozpočtový proces na rok 2020 za uzavretý a ja teraz vyhlasujem e, rozpočet Európskej únie na rok 2020 za e, prijatý a teraz ho podpíšem. E Drahé kolegyne a kolegovia, teraz na niekoľko minút prerušujeme zasadanie. Ďakujem. E Ďakujem za spoluprácu e, v takom dôležitom dopoludní. Ďakujem.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 Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme eh, k odozdávanie, eh, k ceny Lux. Vážení kolegyne a kolegovia, usadte sa prosím. Kde máme ceremoniára? pán predseda, pán predseda, vážené dámy a páni, nominácie na cenu Lux 2019. By Tiona Struga Mitevska and The Realm, directed by... Boh existuje, moje meno je Petrunia a kráľovstvo od, Rogi, od Riga Sorogojena. Prosím vás, privítajte koprodukciu Dánska, Norska, Švédska, Belgická, Spojeného kráľovstva a Nemecka. Ehm, režisérom je Cold Case Hammerskjöld. Representing the... Nože, Privítajte zástupcov severomacedónskeho, chorvátskeho, slovinskej koprodukcie, režisérku Tianu Šugas Matevsku z Staniševa a Helabena Metevská, herečka a producentka. Thank you. representing the Spanish zástupcovia španielsko-francúzskej koprodukcie The Realm, eh, pán direktor a producent Gerardo Herrero. No a predseda teraz udelí cenu, filmovú cenu Európskeho parlamentu Lux 2019. Cari registi, autori, madame la commissaire, viceprezidente Dobrev. No, Kolegyne, kolegovia, vážená pani podpredsednička Dobrev, kino, film otvára dvere vnímania reality. My lepšie chápeme, kto sme. Európske kino vždy hovorí o situáciách našej komplexnej spoločnosti, čo je niekedy veľmi náročné. No